uvádza. Je dôležité samozrejme, eh, je dôležité samozrejme, ako eh, budú členské štáty tú smernicu o eh, cezhraničnej zdravotnej starostlivosti aj používať a aplikovať. Je tu istý barometer, ktorý bol v štúdii a hovorí sa, že okolo 20 e, európskych pacientov pozná svoje práva. V správe e, výboru IMCO sme navrhli opatrenia na komunikáciu týchto práv. Je dôležité, aby občania tieto práva poznali, ale samozrejme potrebujeme ešte vhodné financovanie. To financovanie sa nachádzalo v tom treťom balíku pre zdravotníckú starostlivosť. Hovoríte trochu rýchlo, pani Grapini. Eh, v neposlednej miere musím upozorniť na skutočnosť, že je dôležité, aby sme mali európske e-kart, teda eh, zdravotnú kartu, eh, a takisto je dôležité zriediť medzinárodné zdravotnícke miesta prvého kontaktu pre pacientov a takisto je dôležité, aby pacienti eh, v cezhraničných regiónov mohli využívať tieto, túto zdravotníckú starostlivosť vo všetkých krajinách členských eh, štátov, pretože život našich občanov je nad všetko, pán komisár. Ďakujem pekne, pán komisár Andrew Kajtix, nech sa páči, teraz máte slovo vy. Ďakujem, pani predsednička. Vážení poslanci, chcel by som sa poďakovať spravodajcovi Beletovi za túto veľmi dôležitú správu, ktorá sa týka vykonávania smernice o zahraničnej zdravotnej starostlivosti. Ja som lekár povolaním a preto je mi táto téma veľmi blízka. Každý rok milióny Európanov cestujú do iných e, členských štátov EÚ a sú si istí, e, že majú prístup k zdravotnej starostlivosti pri týchto cestách. Zároveň iní občania si plánujú liečbu v iných členských štátoch, pretože Európska únia im dokáže zaručiť právo na prístup k zdravotnej starostlivosti e, bez hľadu na hranice a tiež E, im zaručuje právo e, preplatenia nákladov v ich domovskej krajine. Teda dá sa povedať, že cezhraničná zdravotná starostlivosť je mimoriadne dôležitá otázka pre európskych občanov. V tomto kontexte by som chcel privítať návrh správy Európskeho parlamentu a tiež návrh uznesenia k vykonávaniu smernice cezhraničnej zdravotnej starostlivosti. My plne súhlasíme s vami v tom, čo sa v týchto dokumentoch uvádza. Je potrebné konať na to, aby sa zlepšilo plnenie tejto smernice. Váš návrh správy pritom je v súlade s vlastnou správou komisie, eh, ktorá sa týka vykonávania tejto smernice. To sa chystáme, teda zverejnili sme to v septembri, ako veľmi dobre viete. Teraz by som rád eh, sa vyjadril k tomu, čo presne robíme, aby sme zlepšili vykonávanie smernice komisie a preskúmala transpozíciu smernice do národnej, národnej legislatívy Prijali sme 5 rôznych e, krokov a taktiež spustili sme 26 e, konanie vo veci porušenia legislatívy z dôvodu oneskoreného alebo nedostatočného transponovania. E, teraz prvá fáza je ukončená a všetky pri postupy v prípade porušenia boli uzavreté. Komisia teraz pristúpila k podrobnej analýze a vyhodnocovaniu plnenia. Podrobne skúmame opatrenia, ktoré sa zaviedli v každom členskom štáte. Tento prístup prináša výsledky. Mnoho členských štátov už zmenilo svoju legislatívu na prospech pacientov, ale môžem vás ubezpečiť, že komisia bude naďalej pokračovať vo svojom medzernom dialógu s členskými štátmi, aby sa dosiahli čo najlepšie výsledky transpozície tejto smernice. Smernica umožňuje členským štátom manevrovací priestor v otázkach transpozície. Žiaľ, máme dôkazy diskriminácie občanov EÚ, ktorí sa snažia získať liečbu v inom členskom štáte EÚ. Pacienti často sú vystavení zložitým, veľmi zložitým administratívnym procesom, predplánovaným zásahom, liečebným zásahom v zahraničí. Chceme zastaviť akékoľvek neoprávnené postupy. 23. januára komisia spustila konanie veci porušenia proti dvom členským štátom v vo veci národných pravidiel, čo sa týka sadzie preplácania. Chcel by som uvítať vašu správu, ktorá sa týka taktiež systémov preplácania. Chceme teraz prejednať členskými štátmi spôsoby, ako uľahčiť tieto postupy pre pacientov podľa smernice. Komisia tiež chce sa venovať nedostatočnému poznaniu svojich práv občanov. Tiež súhlasíme s odporúčaniami výboru, že členské štáty musia poskytnúť dostatočné financovanie pre národné kontaktné miesta. Môžem vás ubezpečiť, že komisia bude naďalej podporovať tieto národné kontaktné miesta, taktiež súbor nástrojov a príručky sa zverejnia o, o nedlho najbližších týždňoch a mesiacoch našim cieľom je efekt, zvýšiť efektívnosť týchto národných kontaktných miest, tak aby informácie, ktoré sa budú poskytovať, eh, boli priamo prospešné, prakticky prínosné pre pacientov. Isté, že tiež chceme podporovať spoluprácu zranične medzi členskými štátmi, osobitne v pohraničných regiónoch. V tomto kontexte komisia podporuje Európsku sieť pre regionálnu a miestnu sieť zdravotníckých zariadení prostredníctvom svojej platformy. To by som rád zdôraznil dva dôležité aspekty, na ktoré upozorňujete v vašej správe. Poprvé, vytvorenie 24 európskych referenčných sietí. To je veľmi významný krok v oblasti spolupráce zdravotnej starostlivosti v prípade ujednelých ochorení, ale tieto siete sú vystavené rôznym problémom. Okrem iného, čo sa týka integrácie týchto sietí do systémov národnej zdravotnej starostlivosti. Preto som vám vďačný za to, že vyzvete členské štáty, aby podporovali poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, ktorí sú súčasťou týchto referenčných sietí. Ďalej, po druhé, chcel by som reagovať na vašu výzvu hľadania digitálnych riešení. Minulý týždeň komisia prijala odporúčanie o európskom zdravot, o európskej zdravotníckej karte, zdravotnej karte a o výmene informácií tak, aby bolo možné bezpečne sa dostať k zdravotnej karte pacientov a to v, vo viacerých členských štátoch. Teší ma, že Fínsko a Estónsko nedávno si začali vymieňať aj elektronické recepty, teda predpis liekov. To je významný krok v tomto procese a zlepší to dostupnosť týchto služieb pre pacientov. Váš návrh správy je významným krokom v procese prejednávania cezrajšej zdravotnej starostlivosti. Česím sa na vašu záverečnú správu a môžem vás ubezpečiť, že komisia preskúma odporúčania z tejto správy veľmi pozorne. Náš súlad v tejto oblasti znamená, že dokážeme priniesť pozitívne výsledky pre našich eh, občanov, pre našich pacientov a systémy zdravotnej starostlivosti v celej Európskej únii. Ďakujem. Ďakujeme pekne. Teraz eh, dostanú slovo rečníci v mene politických skupín. Najskôr za EPP pán Bušoj. Doresc să-i mulțumesc și să-l felicit pe colegul Ivo Belet pentru raportul său. Ďakujem veľmi pekne, pani prezidentka. Ja chcem pánovi Beletovi poblahoželať za vypracovanie tejto správy. Toto vytvára nové možnosti, že eh, možno za určité ošetrenie dostať eh, refundáciu prostriedkov v každom členskom štáte. To je konkrétny príspevok Európskej únie pre pacientov. Ja som eh, podal niekoľko posňovacích návrhov a podporila som tú smernicu aj v roku 2010 a 2011 Ja mala som šancu ako predseda Národného, Národnej nemocenskej pokladne v roku 2013 v Rumunsku implementovať túto smernicu, ale žiaľ niektoré členské štáty e, zaviedli určité administratívne postupy, ktoré e, blokujú túto cezhraničnú zdravotnú starostlivosť, čo buď, e, na, buď návrhy na preplatenie, preplatenie nákladov alebo primácie postupy blokujú a znemožňujú a zostrujú teda podmienky tejto zrenčnej, poskytovania tej zrenčnej zdravotnej starostlivosti. Ja preto žiadam Európsku úniu, a komisiu rovnako, aby, pre, aby skontrolovali a preverili, akým spôsobom akým spôsobom členské štáty eh, transponujú túto smernicu eh, pán Busoj, ďakujem, pán Völken, eh, ďakujem pekne, pán Belet, eh, ďakujeme pekne, pán, pán komisár, za spoluprácu. Eh, je dôležité, že sa staráme o blaho európskych pacientov, ktoré sú prvoradé a môžu sa spoláhnuť aj na poskytnutie cezhraničnej zdravotnej starostlivosti. Žiaľ Bohu, preskúmanie, preskúmanie transponovanie tejto smernice ukázalo, že to ešte nefunguje úplne dobre. Cezhraničná medicínska zdravotná starostlivosť to chceme dosiahnuť, aby pacienti mali e, dostup k kvalitatívne vysokej Eh, úrovni zdrav- poskytovania zdravotnej starostlivosti, aby boli náklady na toto jednoducho refundované, ale eh, zle je, že, ne, že musíme vysvetliť že musíme vysvetliť niektorým našim občanom, že 26 z 27 členských štátov boli takí pomalí pri transponovaní tejto smernice, že sa otvorilo konanie o porušenie európskeho práva. Mnohí občania Európskej únie vôbec nevedia, že môžu žiadať o poskytnutie cezhraničnej zdravotnej starostlivosti, to znamená 2-3 roky po vstúpení do platnosti tejto smernice, takmer nikto nepozná svoje práva. A poznanie práva je základným predpoklad na to, aby sa e, to právo mohlo využiť. Je to veľmi komplexné a momentálna úroveň je pravdu povediac neuspokojivá. Tu e, je dôležité Eh, pretože tu zohrávajú medzinárodné kontaktné miesta, tu zohrávajú obrovskú úlohu a musia každého pacienta na, na jeho práva upozorniť. Eh, nezriadenie národných kontaktných miest, eh, pardon, zriadenie kontaktných miest je veľmi dôležité pre každého európskeho občana. Je základným predpokladom, aby vedeli pacienti vykonávať svoje práva týkajúce sa poskytovania cezhraničnej zdravotnej starostlivosti. My potrebujeme viac ochrany ochrany. Takisto e, celá starostlivosť musí byť e, veľmi transparent, transparentne uvedená, aké služby sa kde poskytujú. A e, čo sa týka refunda, refundovacieho konania, tu máme takisto množstvo mank. Dovolte mi v poslednom bode ešte povedať jedno. Pre moju politickú skupinu je dôležité, aby sme do oblasti používania smernice zahrnuli aj e, očkovania, pretože týmto sa môžeme e, postarať o e, vyššiu mieru zamedzenia výskytu chorob, ktoré sa nám vrácajú a dôležité je, aby sme túto správu aj v tejto oblasti doplnili. Ďakujem. Ďakujem pani Krupa. Mm, minútu 30. Ďakujem veľmi pekne. E, Cezhraničná zdravotná starostlivosť by mohla byť veľkou šancou, e, ktorá by vyriešila ich situáciu a problémy v, členských, e, vlastnom členského štátu, pričom organizácia financovania zdravotnej starostlivosti, za poskytnutie cezhraničnej starostlivosti. Toto by mali regulovať vlastné členské štáty. Toto je dôležité eh, je treba povedať, že z bohatších členských štátov chodia pacienti do um, chudobnejších členských štátov, ktoré eh, majú, ktorí majú, kde, majú, kde dostanú vlastnejšiu zdravotnú starostlivosť. Naopak to tak nebýva. Je dôležité však, aby všetci pacienti vedeli, aké majú práva a dôležité je, aby všetky členské štáty zriadili tie miesta, kontaktné miesta. Uh, Ehm, čo sa týka osobitných ochorení, ktorý sa, e, čo e, dosahuje mieru asi 6 e, napríklad počtov obyvateľstva, tak tu nie sú dané opatrenia. Je potrebné, aby mali aj títo ľudia prístup k zdravotnej starostlivosti. A je potrebné, aby sa vyšpecifikoval referenčný rámec, predovšetkým pri predpisovaní nových, nových liekov. A okrem toho, cezhraničná zdravotná starostlivosť môže zohrávať obrovskú eh, obrovskú eh, úlohu pri boji s pandémiami. Čo sa týka očkovania, to by som ponechala na eh, kompetenciu členských štátov. Ďakujem. Pán Selimovič, na minútu a pol v mene skupiny ALDE. You, ďakujem pekne, ďakujem aj spravodaj, deňovým spravodajcom, aj spravodajcovi samotnému. Európska zahraničná zdravotná starostlivosť je čoraz významnejšia otázka vzhľadom na voľný pohyb Európanov. To je pozitívne. Ale preto máme tiež povinnosť zlepšovať tento systém a zajistiť jeho fungovanie v prípade, že sú tam nedostatky. Jedna z hlavných oblastí, v ktorých je treba dosiahnuť zlepšenie, je transparentnosť poskytateľov zdravotnej starostlivosti. Ak totiž neviem, či eh, mi budú náklady preplatené, taktiež aký druh eh, liečby mám v dispozícii, tak nikdy nepôjdem do nemocnice v inom členskom štáte. Tiež mechanizmu transparentnosti a taktiež e, právo na preplatenie nákladov, taktiež mechanizmu sosternosti je treba zlepšiť. Tu prítomní občania nikdy nebudú ochotní nechať sa liečiť v inej nemocnici v inom členskom štáte, ak si nebudú istí, že kvalita bude dostatočná. Práve takáto forma zdravotnej starostlivosti môže byť e, formou, ako reagovať na hrozby globalizácie, ale je treba tento systém zlepšiť, ak chceme, aby to bolo naozaj fungujúce riešenie v praxi. Ďakujem. Ďakujem pekne teraz za skupinu GUE, pani Konečná. Ďakujem, pani predsedajúci, vážené. Ďakujem, kolegyne, kolegovia, pán komisár. A ja by som sa rada poďakovala kolegovi Beletovi za podľa mňa vynikajúcu správu. Pre niektoré skupiny pacientov, napríklad pre tých, ktorí majú ojednelé ochorenia, je cezhraničná zdravotná starostlivosť najvhodnejšou a najprístupnejšou druhou liečby. Domnievam sa, že eh, je potrebné neustále zdôrazňovať význam posúvania poznatkov a zdrojov, najmä v prípade liečenia ojedinelých ochorení. Táto problematika v súčasnosti už nie je jednoducho riešenie len na vnútroštátnej úrovni, ale vyžaduje si zapojenie materiálnych aj duševných zdrojov v celej Európskej únii. Tiež je treba vynaložiť väčšie úsilie v oblasti zemného uznávania receptov z iných členských štátov, ďalej zníženie administratívnej záťaže a všetkých umelých prekážok, ktoré bránia preplácaniu cezhraničnej zdravotnej starostlivosti, lepšie využitie používania obrovského prekazu poistenca a tiež zlepšenie nízkej informovosti pacientov, čo sa týka možnosti využívať túto formu liečby. Tiež by som rada uvítala, že je to výzva k lepšiemu zjednocovaniu e, očkovacie povinnosti v celej EÚ. Domnievam sa, že v čase, keď niektoré regióny čoraz častejšie sú ničené epidémie, o ktorých sme si veľmi mysleli, že sú už e, zaniknuté. To je mimoriadne dôležitý krok a v neposlednom rade je treba tiež riešiť negatívne externality hraničnej zdravotnej starostlivosti. Opäť tu hovorím o tzv. paralelnom neexporte liekov. Už niekoľko rokov žiadame od komisie a členských štátov, aby túto praktiku ktoré vyťažuje systémy menej rozvinutých členských štátov, zakázala. A pritom pacientom v niektorých členských štátoch eh, lieky chýbajú, pričom iní ich eh, ľahko prekupujú a veľmi lacno. Ďalej za zelených eh, nasleduje pani Mec. Ďakujem. Ďakujem, pán Beled, za vašu vynikajúcu prácu. Iba 17 Európanov a Európaniek je informovaných o ich právach v oblasti zdravotnej starostlivosti cezhranične. Ak naozaj chceme seriózne pristupovať k plneniu tohto opatrenia musíme absolútne skonsolidovať kontaktné národné miesta. To, e, že je možné konať spoločne, vďaka spolupráci cez hranične, znamená, že sme spoločne silnejší, napríklad čo sa týka výskumu alebo liečby ojedinelých ochorení. A práve preto bojujeme za to, aby sa posilnili európske siete referenčných kontaktov a tiež, aby vytvorili špecializované centrá pre 30 miliónov občanov, ktorí trpia ojedinelým ochorením v Európskej únii Áno, tiež potrebujeme kontroly a údaje o formách liečby, taktiež e, o vykonaných e, zákrokoch a, a o možnosť preplatenia, aby sa predišlo zneužitiu, ale v každom prípade pacient musí byť centrom všetkého nášho úsilia a je treba, aby pacient e, mal možnosti pôsobiť v inkluzívnom prostredí, kde bude informovaný o svojich právach a ako tieto práva využiť. V Európskej únii, ktorej, myslím si, všetci, aj bezdomovci, a nezdokumentované, nezdokumentované osoby e, majú právo žiť. E, je potrebné tieto právo všetkým zaručiť. Ďakujem pekne. Teraz pani Mela za ENF. Ďakujem pani predsednička za slovo. E, cezhraničná mobilita, teda možnosť pre európskych občanov v situácii teda regulérnej, nelegálnej, existuje, aby sa v prípade dobrovoľnosti a nie z dôvodu donútenia e, bolo možné zaistiť liečbu. V inom členskom štáte to musí prebiehať čo najoptimálnejšie, preto a analýza smernice z roku 2011 o kontinuite liečby je nevyhnutná práve liečba a preplácanie liečby musí byť národnou otázkou. Spolupráca členských štátov však na všetkých úrovniach a vrátanie e, zdravotných zariadení je nevyhnutné preto, aby sa zaručila kvalita a rovnaká úroveň v všetkých členských štátoch. E, Taktiež e, právo na sociálnu ochranu a zdravotnú starostlivosť existuje a je treba ho zaručiť. Ale nemôže to byť príležitosť pre nekontrolovanú imigráciu, najmä pod zámienkou e, nechať sa liečiť na ojedinelé ochorenie alebo očkovať sa či iné formy. Teda musíme e, byť veľmi opatrní, aby sme e, presadili dodržovanie tejto smernice, ale predišli jej zneužitiu. Ďakujem pekne, pán Peter, len na minútu. Ďakujem. Chcel by som zablahoželať kolegovi Ivovi Beletovi. Chcem sa mu poďakovať tiež za túto vynikajúcu správu. Je to dokument, ktorý našim občanom poskytuje možnosti. Občania si takéto možnosti želajú na schválenie smernice. Je nevyhnutné do toho zapojiť aj súd, súdny dvor, ktorý potvrdí, že pacient má právo nechať sa liečiť v inom členskom štáte a nechať si tiež preplatiť následne náklady. Mnohí pacienti nemajú prístup eh, k takej zdravotnej starostlivosti, ktorú potrebujú. Tiež majú problémy v prípade, že oslovia zdravotnú poisťovňu, ktorá nie je ochotná im preplatiť vzniknuté náklady. To sú len niektoré problémy, nie však všetkým. Potrebujeme teda novú podobu smernice, teda najskôr, ako sa dopracujeme k novej smernici, musíme zajistiť správne plnenie už existujúcej smernice. Zraničná zdravotná starostlivosť bude možná až vtedy, keď to bude fungovať. Pani Dali, na minútu a pol. Ďakujem. Ďakujem za slovo, vážený pán komisár, kolegyne, kolegovia. Myslím si, že jeden z hlavných výhod jednotenej Európskej únie je právo na prístup k cezhraničnej zdravotnej starostlivosti v ktoromkoľvek členskom štáte a tiež právo na preplatenie vzniknutých nákladov v inom členskom štáte. Avšak toto právo je o to dôležitejšie, keď si uvedomíme, že žijeme v časoch veľmi rýchlych zmien, rýchleho posunu a všetko musí byť prepojené. Preto si myslím, že je na mieste skonštatovať, že musíme zajistiť rovnaký prístup všetkým všetkým formám zdravotnej starostlivosti pre všetkých občanov, kdekoľvek sa nachádzajú v Únii. Na to, aby sa to podarilo, musíme zaistiť, že vznikne správny rámec. Musíme uľahčiť spoluprácu, taktiež prehlbiť spoluprácu v jednotlivých oblastiach, ktoré súvisia s medicínskou starostlivosťou. Chcela by som spomenúť napríklad elektronické zdravie, e-health a tiež rôzne formy liečby ujedinelých ochorení. To však nie je otázka jednej či inej členskej krajiny. Je to otázka, ktorá sa týka všetkých členských štátov. E, je to cezhraničná otázka. A preto tu hovoríme o celej Európskej únii, ktorá prináša pridanú hodnotu. Musíme si uvedomiť, koľko občanov vôbec pozná svoje práva v tejto oblasti a tiež um, koľko občanov pozná právo e, preplácania vzniknutých nákladov pri liečbe v inom členskom štáte. A ešte posledná poznámka, to znamená, že členské štáty musia informovať lepšie pacientov o ich právach, musia uľahčiť takéto druhy zdravotnej starostlivosti aj cezhranične. Ďakujeme pekne, pán Marias, na minútu. Ďakujem, pani predsednička. Cezhraničná zdravotná starostlivosť je jedno zo základných práv občanov Európskej únie. V minulosti bolo možné, aby pacient vycestoval do inej členskej krajiny EÚ s cieľom výkonu operácie či iného e, zdravotníckého úkonu v prípade, že takýto zákrok nebol možný v ich členskom štáte. To však spôsobilo problémy, čo sa týka preplácania vzniknutých nákladov, ale teraz sa veci zmenili, posunuli sa. Pacienti často cestujú do krajín, kde je lacnejšia zdravotná starostlivosť, teda túto smernicu na neho potrebujeme. Ale chcem sa vás opýtať, pán um, komisár Andrew Kajtis, eh, na epidémiu chrípky. V Grécku už zomrelo, zomrelo viac ako 49 ľudí na túto epidémiu chrípky. Ehm, oslovili vás grecké orgány v tomto smere, požiadali komisiu o pomoc a čo presne sa stane vo veci nedostatku e, vakcín na boj proti tomuto vírusu. To totiž veľmi výrazne postihuje populáciu Grécka. Pani Pietikainen. Rajat ylittävät terveyden... Cezhraničná zdravotná starostlivosť a s tým súvisiace služby v budúcnosti budú e, čoraz dôležitejšie aj pre e, zaručenie blaha pacienta a tiež z hľadiska efektívneho využívania dostupných zdrojov, tak aby sme mohli e, umožňovať e, optimálnu starostlivosť práve pre tých pacientov, ktorí to potrebujú a taktiež efektívne využívanie zdrojov práve pre tých občanov, ktorí to potrebujú. E, naliehavo potrebujeme takúto flexibilitu, ktorú umožňuje cestraničná zdravotná starostlivosť. Preto sa chcem poďakovať spravodajcovi aj komisii za aktívne konanie. Naozaj je hanbou, že taká veľká časť členských štátov eh, buď eh, nedostatočne presadila smernicu praxi, alebo dajme tomu vykazuje nedostatky v preplácaní vzniknutých nákladov. To je veľký nedostatok, to je jasný dôkaz eh, toho, že členské štáty nedbajú na blaho pacienta, svojho občana. I ide o politické hry a to nie sme ochopní akceptovať. A preto je na mieste zakročiť, a to veľmi rázne, na úrovni členských štátov a, a je treba dokonca pristúpiť aj k žalobám členských štátov v prípade, že sa nedostatky neostránia. Ďakujeme pekne. Teraz na dve minúty pani Cabezon Ruiz. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička, hovoriť o bezpečnosti, hovoriť o slobode pohybu. To je jeden z základných princípov fungovania Európskej únie. Eurobarometer jasne hovorí, ako zdravie je jedno z tých základných hodnot pre občanov Európskej únie Rovnako si veľmi dobre uvedomujeme aj to, že, ehm, že kompetencie v oblasti e, zdravotnej starostlivosti sú na úrovni členských štátov, rovnako ako vlastne regulovanie tejto oblasti je v dispozícii členských štátov. Táto téma má veľmi ambiciozný projekt, ale zároveň je dôležité uvedomiť si, že e, miera implementácie tohto princípu bola veľmi nerovnoberná na úrovni jednotlivých členských štátov a preto by som rada doplnila to, že aby tento e, legislatívny balíček mal úspech, potrebujeme jeden základný predpoklad a síce jasný záväzok na úrovni úrovni členských štátov vo svojich systémov verejného zdravotníctva zabezpečiť takúto sociálnu koheziu a plnú prenositeľnosť titulov. To je nevyhnutný predpoklad na úrovni členských štátov na to, aby sme v systému verejného zdravotníctva zabezpečili dostatočnú vieru ochrany. V tomto smere je dôležité, aby sme to začali čo najskôr implementovať. Pani, pani predsednička upozorňuje, poslankyňu už hovorí príliš rýchlo. Takže je dôležité, aby sme začali s európskym preukazom poistenca a musíme zabezpečiť, že pri cezhraničnom poskytovaní zdravotnej starostlivosti sa budeme vychýbať diskrimináciám, ktoré dnes vidíme a zároveň umožníme tento princíp na základe princípu univerzálnosti, kde či už ide o študentov, pracovníkov, samostatne zarobkové činnosť, či činné osob, nezamestnaných, všetci budú mať rovnaké práva. Po druhé to aj zájomné uznávanie predpisov. No a po tretie, ja by som chcela, aby to, čo hovorí aj smernica a to, čo sa vytýčuje ako jeden z základných princípov rozvoja na strane komisie a o čom sa hovorí ako o digitálnom zdraní, zdraví, aby sme toto zapojili do fungovania členských štátov už od začiatku. Myslím si, že e, verejné systémy zdravotníctva sú jedinými účinnými ručiteľmi ochrany súkromia a e, zdravotníckých údajov jednotlivých pacientov. V tomto smere tento veľký projekt, ktorý sa tu začína črtať na strane Európskej únie, bola by som rada, keby sme e, do neho zapojili aj verejné inštitúcie, ako aj členské štáty čo najúčinnejšie. Ďakujem pekne. Na minútu má slovo pán Gerike, nech sa páči. Uh. Vážená pani predsednička, zdá sa, že došlo k veľkému napredovaniu v oblasti cezhraničného poskytovania zdravotných služieb. V Európe vieme kontrolovať ich legálnosť. V prípade niektorých vzácnych chorôb je cezhraničná zdravotná starostlivosť účinnejšia a mala by byť propagovaná. Žiadna byrokracia pri právach na zdravie. No a práve preto medzinárodné kontaktné body sú kľúčovým bodom preto, aby sme informovali občanov o ich právach na cezhraničnú zdravotnú starostlivosť na základe smernice komisia by mala začať s informačnou kampaňou, ktorá bude informovať občanov o existencii týchto národných kontaktných bodov. Tieto zároveň musia byť zlepšené a doplnené o ďalšie relevantné informácie. Komisia by mala vytvoriť taký vzorec pre, alebo tá ukážku, vzor pre národné kontaktné body a dokumenty, ktoré budú najužitočnejšie pre občanov ostatných štátov ktorí by chceli využiť takúto cezhraničnú zdravotnú starostlivosť. Pán Líze, nech sa páči na minútu a pol. Áno, ďakujem veľmi pekne, pani predsednička, vážené kolegoviny, kolíňa a kolegovia. Pokiaľ má niekto narodiny alebo na nový rok napríklad, čo e, želáme tomu človeku? My mu želáme predovšetkým zdravie. A preto chceme, aby eh, bolo zdravé zdravie eh, viac v centre, viac vo fokuse politiky a európskej politiky, ako je tomu eh, doteraz. Práve tam v tých bodoch, pre ktoré sme zodpovední pre EPP, je to centrálna téma. nie nejakým časom sme na podnet nášho eh, predsedu Manfreda Webera vypracovali iniciatívu eh, k, eh, k rakovine. To má aj osobné pozadie, čo je veľmi dôležité. A v tomto dokumente hovoríme na jednej strane, že urobíme všetko preto, čo je v našich silách, aby za 20 rokov nikto v Európe nemusel zomrieť na túto strašnú chorobu, na toto strašné ochorenie a chceme sa poďakovať komisii napríklad, že v, v rámcovom programe Horizon Europe eh, eh, vytvorila, prostri- eh, vytvorila položku pre vzdelávanie a výskum v oblasti ochor- rakovinových ochrany detí, ale e, takisto sa chcem venovať teraz správe, ktorú vypracovala pani Bobelet my e, v plénu, pléne myslím si, dostane za to veľmi, veľkú, veľmi širokú podporu. Členské štáty e, prestanú, myslím, nákrátko myslieť o mešci s peniazmi, ale pomyslia, ale budú myslieť skôr na pacientov, ktorý by mal byť v stredobode tejto smernice a preto je potrebné apelovať na členské štáty, aby konali v zmysle svojich e, občanov, pacientov. Ďakujem. Teraz prejdeme e, k procedúre Eye. Nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne, vážená pani predsednička. Dovolte mi poďakovať pánovi Beretovi za vynikajúco odvedenú prácu. A vidíme, že tu je dostatok e, solidarity alebo ochoty solidarity a treba si uvedomiť, že hoci zdravia patrí do subsidiarity e, členských štátov, sú tu veľké očakávania od e, takéto, takéhoto systému cezhraničnej zdravotnej starostlivosti pretože je dôležité uvedomiť si, že v tomto smere je dôležité posúvať hranice ďalej a poskytovateľe zdravotnej starostlivosti bohužiaľ e, kladú príliš veľa byrokratických e, bariér a prekážok. Po, po, poprosím vás trošku pomalšie, pán Faria. Takže ešte raz ďakujem veľmi pekne za túto kľúčovú smernicu. Je dôležité, aby sme e, pre pacientov členských štátov zabezpečili túto možnosť, najmä pre tých, ktorí majú vzácne a ojedinele choroby, aj niektoré typy onkologických ochorení tomto smere spolupráca referenčných center v Európe musí byť uľahčovaná prostredníctvom vzájomného uznávania a zároveň sa musí vyvíjať tak, aby sme zabezpečili to, že budú špecializovanými centrami v celej Európskej únii. Zároveň by som chcel odkázať aj na elektronické zdravie, e-zdravie, ktoré môže byť kľúčové e, preto, aby sme e, ukončili byrokraciu, ktorú presadzujú členské štáty. V tomto smere je zároveň dôležité, aby sme sa spojili v jednotlivých politikách, ktoré presadzujeme, na ktoré odkazujú aj programy. A toto je práve ten krok, ktorý nám chýba pre lepšiu Európu e, naozaj ste išli pomerne rýchlo a pre tlmočníkov je to potom pomerne zložité, takže poprosím vás, poprosím vás pomalšie, pán Hetman, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička, vážené dámy a páni. Veľmi sa teším, že Európsky parlament e, sa zvenoval e, téme vykonovanie smernice o cezhraničnej zdravotnej starostlivosti. E, súhlasím so spravodajcom, že už je takmer 8 rokov od toho, ako bola prijatá táto smernica a spoločné skúsenosti, čo sa týka refundácie nákladov vzniknutých pri cezhraničnej poskytovaní starostlivosti, je veľmi nízka je, myslím si, že komisia je povinná spolupracovať eh, s členskými krajinami a bez toho, že by bola, boli zviditeľnené a dostupné národné kontaktné miesta, ktoré by poskytovali pacientom eh, príslušné informácie. To nie je možné. Je potrebné aby, poskytoval, aby sa znižovali právne a administratívne bariéry tak, ako to predpisuje e, e, smernica, tak, aby mohli pacienti využívať svoje práva, ktoré im prináležia. E, je, má to byť rýchla procedúra, tak, aby sa pacienti dostali k starostlivosti a k svojim peniazom. Ďakujem. Pán Vonkov. Ďakujem pekne, pani predsednička, vážny pán komisár, dámy a páni. Hovoríme o naozaj veľmi dôležitých opatreniach, ktoré tu dnes máme, a síce cezhraničné poskytovanie zdravotnej starostlivosti. Dovolte mi poďakovať eh, kolegovi z Lindbergu pánovi Beletovi za veľmi ťažkú prácu, za to, že predložil tento návrh dnes. Ako som už hovorila, je to naozaj veľmi dôležité. Všetci veľmi dobre vieme, že príliš veľa občanov ani nepozná svoje práva v tejto oblasti. V roku 2015 Eurobarometer povedal, že 15 Európanov um, nemá dostatočný prehľad o svojich právach. No a práve preto by sme mali naozaj urobiť ešte ďalšiu prácu. Ak chceme zabezpečiť, že európske občania budú poznať svoje práva, ktoré sa týkajú prístupu k zdravotnej starostlivosti, musíme urobiť viac. Chceme, aby sa všetkým darilo lepšie, aby sa mali lepšie a preto chceme európskym občanom aj umožniť eh, takúto možnosť. Okrem toho veľmi dobre vieme, že ak pristupujeme k zdravotnej starostlivosti v EÚ, je tu stále veľa byrokracie, s ktorou sa musíme vysporiadať. A práve preto by sme sa mali poučiť z odporúčania, aby sme vytvorili eh, riešenia one-stop shop, teda riešenia na jednom mieste, kde na jednom mieste členské, eh, občania členských štátov dostanú všetky informácie, ktoré potrebujú. Pán Epititeos, nech sa páči. Ďakujem pekne za slovo, vážená pani predsedníčka. Neexistuje žiadna pochybnosť o tom, že zdravie je ten najcennejší artikel, tá najcennejšia hodnota, ktorú máme a práve zdravie si musíme chrániť. Najlepšie ako vieme, samozrejme, cezhraničné poskytovanie zdravotnej starostlivosti umožní mnohým ľuďom získavať zdravotnú starostlivosť nielen doma, ale aj v iných členských štátoch. Ale... A zvlášť, keď hovoríme o susedných štátoch, takže musíme pracovať na tom, aby sme uľahčili zjednodušenú mobilitu našich pacientov. Tomu môžeme pomôcť, ak odstránime byrokratické prekážky. A keď určíme, akým spôsobom budeme ľuďom preplácať ich náklady. A samozrejme, ako budeme bojovať s endemickými chorobami. No ale tak, ako je to v Grécku, máme problémy. Práve kvôli krajinám, ktoré hraničia s Gréckom. Ďakujem veľmi pekne, pani predsedajúca. Ja e, žijem na hraničnom území s Belgickom. To znamená, mnoho ľudí z Belgicka jednoducho ľudia prechádzajú z Belgicka do Nemecka a chodia tam k lekárovi. E, samozrejme, nebolo tomu e, vždy tak a vždy e, tu bola ale dohoda, že kedykoľvek belgický pacient sa mohol nechať vyšetriť nemeckým odborným lekárom a to bolo neskôr zrušené. Avšak v zásade pacientom je pomerne jedno, aké formality musia zdravotné poistevne vyriešiť na to, aby tieto pacienti mali prístup k najlepším doktorom, ktorí hovoria ich rečou. Samozrejme, nesmieme hovoriť o tom, čo medzi štátmi sa nedá, ale musíme hovoriť predovšetkým o tom, čo môžeme urobiť. A práve tento príklad spolupráce je veľmi dobrým príkladom a vyzývam Európsku komisiu, aby sa zaviazala k tomu, že pacienta privedie opäť k zdraviu. To je nesmierne dôležité. Ďakujem veľmi pekne. Pán Kelly, nech sa páči zdravím vás, hovoria tu, že zdravie je zásadne dôležité, lebo od neho sa odvíja všetko ostatné. V modernej spoločnosti a v hospodárstve urobíme maximum preto, aby naši občania mali prístup k zdravotnej starostlivosti čo najjednoduchšie. Jedna vec je sprístupnenie zdravotnej starostlivosti, keď ste zdraví, a iná vec je, keď ste chorí. Vtedy vám byrokracia môže klásť prekážky. Práve preto cez Euró- cezhraničná európska, celoeurópska starostlivosť je taká dôležitá, ľudia musia byť schopní požiadať o informácie, ktoré majú zásadnú dôležitosť. Musia sa, musíme sa zbaviť byrokracie, pretože sprístupnenie zdravotnej starostlivosti je zásadou. Zdravotná starostlivosť existuje, je zavedená, ale sprístupnenie. Kolega pán Líse hovoril o boji proti rakovine. Sme tu v Európskom parlamente. Budeme mať podujatie k epilepsii. Veľa sa deje rôznych vecí. Všetko toto smeruje k občanom. A záverom by som chcel povedať blaho želám Ivovi Beletovi, spravodajcovi. Ďakujem. Pán Andrukaitis, na záver debaty dostávate slovo vy. Nech sa páči. Veľmi pekne ďakujem, pani predsedajúca. Som veľmi rád, že som si mohol vypočuť túto rozpravu a ďakujem vám všetkým za rôzne vstupy. Dovolte mi zopakovať ešte raz, že práve teraz je ten čas na kampaň v Európskej únii, pretože sme blízko k európskym voľbám. A zdravotná starostlivosť je vysoko na zozname našich priorít na našom programe. Som pripravený odprezentovať vaše programy ľuďom, Vidím tu samozrejme aj konfrontácie. Jednotlivé členské štáty rôzne chápu tzv. subsidiaritu. Prečo máme takú nízku informovanosť a osvetu o zdravotnej starostlivosti, o zdravotníckých službách. Argument je, to je všetko v národných kompetenciách, ako keby to bola akási mantra národné kompetencie. Ale keď si veci pozrieme podrobnejšie, posúdime ich, zistíme, že je tu odpor posúdiť veci, rozanalizovať ich hlbšie. A práve preto, lebo existuje subsidiarita, tá sa nám kladie do cesty. Ak nemáme šancu pomôcť ľuďom dostať sa k tej najkvalitnejšej zdravotnej starostlivosti čo najrychlejšie, ak majú napríklad zriedkavé choroby, tak musia ísť poza hranice, musia siahnuť po tom, čo existuje. Ako to prekonať, ako túto mentalitu E, uzavretosti prekonať. Nestačí mať e, určité vzorce, e, keď hovoríme o kontexte národných štátov. Musíme zmeniť cel, celý príbeh, celé, celé vnímanie tohto príbehu. Som veľmi rád, že zdieľame spoločné ciele, pokiaľ ide o cezhraničnú zdravotnú starostlivosť európskych občanov. Táto konvergencia je zásadná, ako pokračujeme vpred a eliminujeme bariéry zdravotnej starostlivosti. Potrebujeme však konkrétne aktivity, aby sme si dokázali e, synergiou zhromaždiť všetky záležitosti súvisiace s zdravotnou starostlivosťou, administratívou, prístupom a ďalšími záležitostiami. Dovolte mi ubezpečiť vás, že komisia tieto odporúčania e, berie vážne a zamyslí sa nad tým, ako ich uvieť do praxe, keď sa táto správa príjme. Chcem zdôrazniť ešte raz, že komisia koná v duchu smernice, ale ešte stále tento duch smernice sa nerozšíril do celej Európskej únie. Treba e, nastaviť opatrenia, aby sa zabranilo diskriminovaniu pacientov. Záverom by som chcel zdôrazniť, ako veľmi som ďačný e, výboru pre e, zdravotnú starostlivosť a životné prostredie, že sa zaoberal touto záležitosťou. Konkrétne chcem pochváliť pani Valeal, predsedničku výboru Envy, pána podpredsedu Javora a ďalších a takisto spravodajcu pána Beleta i tieňových spravodajcov. Naozaj ste prispeli dôležitým dielom do tejto diskusie. E, prakticky môžeme prispieť k sprístupneniu našich zdravotných systémov. Ďakujem. Otázka zaznela od pána Mariasa o chrypke v Grécku, veď všade je teraz chrípka. Máme dosť vakcín proti sezona, sezónnej chrípke, ale pandémia chrypky vznikla preto, lebo ľudia sa neočkujú proti chrípke. Vakcína, očkovanie existuje aj v Grécku, sú tieto očkovacie látky. Možno, že by práve Gréci mali urobiť viac, aby zvýšili osvetu a informovanosť o tejto vakcíne. Lenže je tu aj antikampaň, to je ten problém. Prosím vás, kampa- kampaň za očkovanie. Ďakujem pekne, pán Belet. Na záver tejto rozpravy dostávate ešte slovo vy. Ďakujem pekne za túto rozpravu. K poslednej pripomienke pána Maria sa by som rád dodal ešte, že existujú návrhy, aby do tejto smernice eh, sa dalo aj očkovanie a skupina pána Mariasa Ekár je proti. To treba pripomenúť. A eh, Ďakujem kolegovia za diskusiu. Myslím, že táto správa bude mať veľkú podporu pre implementáciu smernice. Dobrým spôsobom, vážený pán komisár, ja si veľmi vážim, že ste hovorili o tom, že vy sa budete snažiť o zjednodušenie postupov a že sa budete tiež sa snažiť posilniť kontaktné miesta, čo je v tomto ohľade tiež zásadné a my budeme podporovať vaše snahy a dúfam, že každý počul vaše slova, že je úlohou poslancov nadchádzajúcich mesiacov, aby to bolo uh, prioritou na programe, nielen do kampane, ale potom my v žiadnom prípade nechceme podporovať pacientov, aby chodili do zahraničia. Nie, naopak eh, v niektorých prípadoch eh, v cezhraničných regiónoch a v pre zriedkavé choroby je liečba v cudzine často dostupnejšia, lacnejšia a preto starostlivosť o pacientov musí byť našou hlavnou prioritou. Musíme sa snažiť, aby Európa čo najlepšie slúžila záujmom a zdraviu európskych občanov. No a povedal to aj Peter Líza a ostatní, nestojí to peniaze, je to o správnej implementácii. Takže použijeme tento nástroj, túto smernicu na to, aby sme ukázali, že hodnota Európskej únie sa dá nájsť v tomto ohľade. No a na záver by som chcel ešte povedať, pani predsednička, dovolte mi úprimne poďakovať pani Márii Grapini ako spoluspravodajkyni mene výboru INKO a ďakujem tiež tieňovým spravodajcom za ich vynikajúce vstupy. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Táto rozpráva je ukončená a hlasovať sa bude o chvíľu. No a Teraz bez prerušenia budeme pokračovať správou pani Bonafé. Minimálne požiadavky na opätovné využívanie vody. Pani Bonafé, máte slovo. Grazie, presidente. Ďakujem veľmi pekne, pani predsedajúca. V prvom rade by som sa chcela poďakovať tieňovým spravodajcom za ich príspevok do diskusie v ostatných mesiacoch prác. Ja budem vychádzať z jedného údaja. V roku 2017 boli rezervy vody 6 miliónov kilometrov kubických. Čo sa však e, týka čoraz väčšej konkurencie pri využívaní vody, to má dopady na hospodárstvo, na spoločenstva a na ekosystémy, na ktorých tieto komunity závisia. Čiže na jednej strane je tu zvýšený dopyt po pitnej vode a na druhej strane je tu čoraz zrejmejšia zmena klímy to nás privádza k možnostiam, že oblasti, ktoré trpia suchom, sa budú zväčšovať. Je tu čoraz pálčivejšia téma náležitej, náležitého manažmentu a náležitého vodného hospodárstva, čo je čoraz eh, cennejším eh, zdrojom. Samozrejme, dobrá správa a dobrý, dobré vodné hospodárstvo pre, predstavuje už teraz problém pre viac ako polovicu obyvateľov Európskej únie. Nedostatok vodných zdrojov sa týka už 11 obyvateľov Európskej únie a 17 oblasti Európskej únie. Od roku 1980 prípady súch sa e, zvyšujú a zintenzívňujú a e, vyústili v prípady, ktoré spôsobili straty v stovkách miliónov eur. Od roku 2017 sa neustále zvyšujú aj tieto hospodárske straty ako vyplýva z dopadovej štúdie, iba na oblasť talianského polnohospodárstva, to, vyš, e, to spôsobilo straty vo výške 2 miliard eur. Nedostatok vody sa neobmedzuje iba na niektoré oblasti kontinentu na juhu, avšak predstavuje aj hrozbu pre celé územie únie. A je na nás, aby sme našli adekvátne riešenia na úrovni Európskej únie a samozrejme, aby sme vedeli tak ochrániť aj naše prostredie. Musíme vychádzať predovšetkým z princípov obehového hospodárstva, ktoré sme ustanovili ako model nového rozvoja v Európe. Samozrejme musíme vodou šetriť a musíme ju opätovne využívať tak, aby sme využili a dospeli k normatívnej stabilite v tomto sektore, ktoré sú nesmierne dôležité preto, aby systém bol čo najefektívnejší Rámcová smernica o vodách už existuje, eh, ktoré prikazuje dodatočným spôsobom eh, využívať odpadové vody pre lepšie vodné hospodárstvo. Avšak chýba nám eh, konkrétna legislatíva, konkrétne pravidlá, ktoré by nám umožnili naplno využívať to, čo nám poskytuje rámcová smernica to znamená dobre využívanie Vorely do roku 2025 a ušetrenie 6,5 milióna e, kubických metrov za rok. To sú úžasné dáta, ktoré nám poukazujú na to, aký potenciál má tento program pred nami. Preto výbor ENVY e, veľkou väčšinou podporil návrh nariadenia komisie a dali ju do kontextu obehového hospodárstva. Návrh komisie chce dosahovať ciele obehového hospodárstva prostredníctvom harmonizovaných noriem na úrovni Európskej únie, ktoré stanovuje samozrejme aj bezpečnosť potravín na vnútornom trhu Európskej únie. E, ako výbor Envy e, e, zdieľame všeobecný náhľad komisie, ktorý vychádza zo špecifických skúseností, ako napríklad e, talianskej, španielskej či francúzskej. Ako parlament považujeme však za potrebné e, navrhnúť určité zmeny, aby táto legislatíva bola jasnejšia a zrejmejšia, predovšetkým čo sa týka definícií úloh a jednotlivých zaangažovaných subjektov a samozrejme pri riadení rizík. Teraz e, prejdem do konkrétnych návrhov Považujeme za dôležité, že sme definovali presnejši, presnejšími definíciami subjekty, ktoré vstupujú e, do e, vodného hospodárstva pri správe odpadových e, vôd, ako je napríklad distribučná sieť, ako prevádzkovateľov, čističky odpadových vôd. Čo sa týka rekuperovaných vôd, a minimálnych e, kritérií. Vychádzame zo štúdie GFCS, ale e, dôležitý parameter je tu aj salmonella, ktorý predstavuje veľmi dôležitý faktor pri ochrane zdravia občanov. A samozrejme, e, považujeme za veľmi dôležité aj opatrenia v oblasti senzibilizácie obyvateľstva pri šetrení vodou a pri opätovnom využívaní vody, ktoré neohrozuje zdravie ľudí či zvierat. Dnes by parlament mal uzatvoriť prvé čítanie a myslím si, že parlament dokáže nájsť spoločnú pozíciu a e, to nám umožní otvoriť rokovanie, ktoré povedie v konečnom dôsledku e, k schváleniu e, tejto dôležitej legislatívy. Pán Vela. Ďakujem pekne, pani predsednička, vážené kolegyne a kolegyne, kolegovia. Chcel by som poďakovať Simone Bonafé za jej prácu pri stanovení minimálnych požiadaviek na opätovné využívanie vody. Práca Európskeho parlamentu bude zásadná, je veľmi dôležitá, aby v nadchádzajúcich rokovaniach táto téma sa ďalej vyvíjala. Ako sme počuli, voda je zácný zdroj, je to pre nás všetkých zásadné. No a to, ale súčasne aj čoraz vzácnejší zdroj dnes jedna tretina územia a trpí suchom celý rok. Leto 2018 ukázalo, že nedostatok vody je eh, veľkým problémom aj pre krajiny, ktoré eh, za bežných okolností nemávali problémy s vodou. Tieto problémy sa pravdepodobne budú zhoršovať hlavne kvôli klimatickým zmenám spolu s úsporami vody a opatreniami. Jeho opätovné využívanie vody môže zohrávať dôležitú úlohu pri riešení týchto problémov. Rovnako v rámci integrovanej alebo politiky integrovaného riadenia vody. Nušia správa a smernica, o ktorej hovorí, nie sa poruje opätovné využívanie vody ako zdroj vody pre e, zavlažovanie v polnohospodárstve. Predlžuje to životný cyklus vody a odpadový produkt to mení na zdroj a to v súlade e, s koncepciou obehového hospodárstva, e, ktorú podporuje táto komisia. S cieľom je zjednodušiť a umožniť využívanie opätovné využívanie vody pre zavlažovanie v polnohospodárstve, kde je to nákladovo efektívne, bezpečné, na to, aby sme znížili, eh, znížili vodu spotreby a ochránili životné prostredie a spotrebiteľov. Eh, stanovenie minimálnych harmonizovaných parametrov umožní dobre fungovanie vnútorného trhu pre polnohospodárskú produkciu a vytvorí nové pracovné príležitosti pre operátorov a poskytovateľov technologických služieb Európska komisia. Ďakujem Európskemu parlamentu za angažovanosť a za e, pokrok, ktorý bol dosiahnutý e, pri príprave. No a Európska komisia sa teší na ďalšiu plodnú a úspešnú diskusiu. Ďakujem pekne. E, pán komisár, pani Petýr v mene výboru Agri na jednu minútu, nech sa páči. Ďakujem pekne, pani predsedníčka, vážený pán komisár. Cieľom tohto legislatívneho návrhu e, je odstrániť nedostatky legislatívy EÚ. Voda je našim najvzácnejším zdrojom a je pod veľkým tlakom kvôli činnosti človeka klimatickým zmenám. A preto e, čistenie odpadovej vody a opätovné využívanie je dôležité zapracovať do politiky EÚ, e, napríklad do politiky obehového hospodárstva. E, pôvodný rozsah opätovného použitia vody bol rozšírený z polnohospodárstva na iné oblasti ako spravodajkynia stanoviska vo výbore pre polnohospodárstvo. E, pripomínam, že polnohospodári už dnes sa musia dodržiavať prísne predpisy, napríklad nariadenie o obchodovaní s potravinami. Toto nariadenie by malo zabezpečiť vodu pre polnohospodárov v súlade s kritériami, ktoré musia plniť, aby zaistili bezpečnosť ich produktov. Toto nariadenie prináša členským štátom mnohé výhody, avšak pre polnohospodárov nemôže znamenať ďalšie náklady. Ďakujem pekne. A teraz rečníci v mene politických skupín. A teraz na 1,5 minúty Pán Gambus, mene skupiny EPP, nech sa páči. Ďakujem pekne. Vážená pani predsedníčka, vážený pán komisár, ja by som chcel najskôr poďakovať spravodajkyni pani Bonafé za vynikajúcu spoluprácu s tieňovými spravodajcami. Stanovisko, o ktorom dnes budeme hlasovať, dnes slúži len tomu, aby sme dosiahli udržateľné použitie vody, ale aj nový aspekt obehového hospodárstva. Eh, nariadenie. Prepačte, pán Gambus. Zdá sa, že je tu nejaký technický problém. Dobre, môžete pokračovať. No. E, nariadenie sa obmedzuje na použitie v polnohospodárstve, ale my nesmieme zabúdať na to, že použitie recyklovanej vody malo byť možné aj v iných oblastiach, kde sa používa voda, ako napríklad priemysel. Spolufinancovanie by malo byť možné eh, programom pre čistenie eh, vôd na to, aby sa to dalo opätovne využívať eh, napríklad v Taragone, v priemyselných odvetviach. A tak, ako už povedal komisár, nesmieme zabúdať na to, že v roku 2030 inak polovica obyvateľstva bude trpieť nedostatkom vody. Niektoré členské štáty zase momentálne nemajú problém s vodou, ale aj napriek tomu sa zhodneme na tom, že to čo, sa, to, čo dnes sa týka juhu Európy, sa môže zatrať týkať celej Európy a preto je v budúcnosti dôležité prijať smernicu, preto sme v budúcnosti nemuseli reagovať tieto problémy, ale už teraz si im predchádzali. Ďakujem pekne. Pani Ajala Sender v mene socialistov, socialistov a demokratov. Ďakujem veľmi pekne, vážená pani predsednička. Ja tiež srdečne ďakujem spravodajkyni pani Bonafé. Ona nám ako odborníčka predložila tento text. Ide o obehové hospodárstvo a minimálne požiadavky na opätovné používanie vody. v Španielsku už dlho zápasíme s tým, že vody je nedostatok, že treba využívať veľmi veľa vody. My sa toto témou zaoberáme dlho a samozrejme vieme, aké nevyhnutné, aká nevyhnutná je regulácia, ale samozrejme treba byť flexibilný pretože v Španielsku sú e, geografické podmienky úplne iné ako v iných častiach Európy. To je dôležité. E, ste poukázali tiež na nehnutnosti bude dôležité držať flexibilitu, ale vážený pán Vela, my potrebujeme tiež smernicu o znečistení pôdy. To je dôležité pre celú Európu, problém vody začína v pôde, kedy táto smernica bude predložená. Ďakujem pekne, kolegové, kolegyne, dodržujte rečnícky čas. A teraz pán Hajtama, menej skupiny ALDE na minútu a pol. Ďakujem pekne, vážená pani predsednička, pán komisár, kolegyne, kolegovia. Toto je veľmi dôležitá správa aj Zažili sme to aj minulé leto. Pitná voda nie je samozrejmosť a v mnohých oblastiach EÚ zápasíme so suchom a preto je dôležité hľadať alternatívy pre zavlažovanie 6,6 miliard kubických metrov je dostupných, keď budeme používať recyklovanú a vyčistenú vodu. A preto je pre ňa dôležité, aby sme zvedli dobré kritéria, aby sme zabezpečili bezpečnosť potravín a zdravie občanov. Je dôležité, aby sme opätovne používali vodu aj iné zdroje, ale sú tu ešte ďalšie dopady. Existujú členské štáty, ktoré používajú recyklovanú vodu a z hľadiska vnútorného trhu je dôležité, aby sme mali na to spoločné pravidlá, no, výrobky členských štátov, výrobky, ktoré sa predávajú aj v zahraničí, no, aby sme predišli problémom so zdravím občanov, alebo aby sme sa uh, eh, riešili problém konkurencie schopnosti, musíme to riešiť. Ďakujem pekne.